tak aby testy boli naozaj prísnejšie a transparentnejšie a dôveryhodnejšie. Ďakujem pekne, pán komisár Barnier. Troška eh, sme si spôsobili omeškanie, pán komisár Barnier. Vidím, že ste chceli zareagovať na každého rečníka, ale možno by sme aj z nejakých výchovných, výchovnej snahy e, mali sa pokúsať o to, aby komisár dával potom priestor eventuálne aj tým, ktorí tu, sú ešte tu a ktorí ešte chcú dostať priestor v rozprave, tým si ušetríme ešte čas a uvidíme, čo nám ostane, koľko času v ďalšej téme. Tuto uzatvárame. A ďalšia otázka na ústne zodpovedanie smerom na komisiu sa týka presadzovanie legislatívy, pokiaľ ide o prepravu toxických materiálov do krajín, tretich krajín. Najskôr kolegyňa Berder, 2,5 minúty. Ďakujem. Vážený pán komisár, v prípade, že raz sa zobudíme a zistíme, že ktorý sused nám dal eh, toxický odpad eh, do eh, našej brezahradky, tak by sme boli naštvaní. Ale toto robí EÚ každoročne. Každoročne tony takéhoto odpadu idú do rozvíjajúcich sa krajín, rozvojových krajín v rozpore s environmentálnymi právami EÚ a to je v rámci veľmi slabých pravidel. Takmer dve tretiny E, odpadu, ktoré idú z EÚ, nie sú nejakým spôsobom zodpovedané, alebo nevie, nevie sa odkiaľ pochádza, kam ide. V priemere, Brit, priemerný Brit asi 4 elektrické prístroje odhodí každoročne, ale polovica z takéhoto množstva nie je vykázaná ako recyklovaná, jednoducho mizne a to len v mojej samotnej krajine Vývoz kontrolovaného odpadu z EÚ, pokiaľ ide o likvidáciu, to je zakázané v zmysle súčasnej legislatívy. Avšak každoročne nezákonné, e, nezákonné vývozy e, sú na úrovni asi 20 tisíc tón. E, smernica OEZ hovorí o tom, že likvidované elektronické zariadenia musia byť tzv. working order, ale to si vyžaduje koordinované politiky na úrovni EÚ a tie evidentne chýbajú. Je tam olovo, kadmium, E, ortuť, e, spomalovače horenia a iné veci, ktoré sa stávajú nebezpečnými pri spalovaní. A spalovanie je často najlacnejšou metódou, ako opätovne získať tieto, respektíve ako, ako teda získať tieto kovy, tak ako sa snaží napríklad mladí e, hrabať sa v týchto odpadoch a získať nejaké centy za takto získaný teda odpad Nesmie to robiť na úkor tých najzraniteľnejších. E, úprimne povedané, ako Európanka som zahambená. Chcem poďakovať e, komisárovi za odpovede a za reakcie. Ale musíme e, si uvedomiť, aké sú špecifiká toho, ako bude uzavretá takáto medzera, pokiaľ ide o nariadenie o vyvážaní takéhoto odpadu. Akým spôsobom bude komisia reagovať na tony do odpadu, ktoré už teraz sú vyvážané do afrických krajín a je nevyhnutné pristúpiť k revízii tohto nariadenia, alebo je to len otázka presadzovania tejto legislatívy a vymáhania. Je to urgentný problém, treba príjmať kroky urgentne a očakávam na reakciu. Ďakujem. Ďakujem, kolegyňa Berder. Teraz kolegyňa Rozbach. Dve minúty. E, ďakujem pekne, pán predseda. E, áno, samozrejme, všetci sme si vedomi toho, že e, odpad nemiznie len tak sám o sebe. Bohužiaľ, končí niekde kde sa nikto o to nestará. Takže nie je to nič nové, pretože mnoho rokov dozadu viacero európskych krajín začalo so zasielaním svojich starých prepravných lodí eh, plných azbestu do Indie. A Indovia potom eh, na svojich plážach majú nebezpečné komponenty, A takisto aj v iných krajinách vidíme ľudí prehrabovať sa v týchto nebezpečných komponentoch a z, za vidinou nejakého zárobku, čiže EU naozaj nemá efektívny spôsob riadenia takýchto pravidiel. Už 12. júla bola prijatá prvá legislatíva 12. júla 2006. Členské štáty, tak ako sa uvádza v článku 50, majú na starosti implementáciu tohto, e, tejto smernice ale e, niektoré členské štáty sa o to nestarajú vôbec, ale a preto je nevyhnutné prijať isté kroky. 70, 17 miliónov tón to nie je zanedbateľné množstvo a stále rastie. Čiže ja chcem nad rámec, sa spýtať nad rámec otázky na ústne zodpovedanie, či komisia e, zvažuje e, nejaké, vytvorenie nejakých takých prístavných miest, pokiaľ ide o vývoz takéhoto odpadu Myslí si komisia, že by bolo možné robiť niečo aj na poli PR alebo nejakých public relations, tak aby európsky občania vedeli, že kam smeruje e, tento odpad. Je nevyhnutné upovedomiť e, všetkých občanov, pretože bez ich pomoci pri boji proti takémuto fenoménu nezaznamenám žiadny pokrok. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem, pani Rozboch. Teraz kolega Zeber, dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán komisár, nielen v bankovom sektore sú úpravy právne, ktoré nefungujú, ale bohužiaľ je tak aj v prípade životného prostredia. Máme e, síce nariadenie o likvidácii odpadu z 2006, ale to nefunguje, pretože zistujeme, e, že e, dochádza k nárastu takéhoto odpadu, hlavne mimo územia EÚ. A tá likvidácia nie je patričná, nie je zabezpečená podľa patričných pravidiel a takéto neadekvátna likvidácia vedie k problému životného prostredia, ktorá je v niektorých, v niektorých extrémnych prípadoch vedie až k umrtiu ľudí. Samozrejme, naša stratégia 2020 počíta s efektívnym využívaním zdrojov, zdrojov a určite aj odpad v rámci tohto kontextu je zdrojom, ktorý je cenný a mali by sme sa snažiť, aby aj naše výskumné úsilie v tejto oblasti bolo zlepšené, aby sme teda na konci životného cyklu produktu zabezpečili e, to e, izolovanie tých e, vzácnych prvkov. 7. apríla komisár Potočník po tom, čo komisia veľmi zdlhavo debatovala, diskutovala o tomto problém, respektíve ho nechávala ľadom, tak povediať, nechávala bokom, tak oznámil, že na jeseň chce prísť s oznámením, komisár Potočník, kde bude presne riešiť tieto problémy. Implementácia a zlepšený systém inšpekcií a samozrejme aj rozšírenie e, vedeckej bázy, znalostnej bázy. Chcem vedieť, pán komisár, či môžeme s tým počítať, či na útvaroch komisie už e, teraz prebieha príprava takéhoto dokumentu. Hovorilo sa aj v iných príhovoroch komisára Potočníka o vytvorení zriadení agentúry veľa som už o tom hovoril a určite uvažuje aj o takých, takýchto intenciách, aby e, možnosti kontroly takýchto, takýchto úradov boli posilnené. Chcem vedieť, ako to vyzerá, pretože e, zdá sa, že bohužiaľ nie sme v stave riešiť tieto problémy okamžite a aké sú teda zámery komisie v tomto hľade. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pán kolega Zeber. Teraz má slovo pani Hasi na 3 minúty. Vážení kolegovia, Vývoz e, odpadu e, a nesprávna aplikácia e, tohto nariadenia je obrovským problémom. Je to pálčivým problémom. Zdôrazňuje to Európska sieť pre implementáciu a dodržiavanie legislatívy v oblasti životného prostredia. Už do roku 2003 to zdôrazňuje a teraz taktiež predložila konkrétne návrhy na zlepšenie. Ale komisia predsa len koná respektíve nekoná vôbec ak nepočítame mnohé štúdie, ktoré komisia vypracovala a taktiež návrhy na novelizáciu mnohých smerníc. Už viac ako 10 rokov parlament volá po sprísnení kontrol aj vrátane legislatívy, e, ktorá platí v Európskej únii. V roku 1999 v správe Jackson E, sa spomínajú minimálne kritéria pre tieto inšpekcie, taktiež v roku 2003 v správe Blockland, ktorá sa týkala revízie o nariadení o preprave odpadu a taktiež v uznesení z roku 2008 sa spomínajú minimálne požiadavky na kontroly. Toto všetko komisia viac menej ignorovala. V roku 2006 sme e, boli svetkami obrovského škandálu Trafigura, keď e, sa vyhodili obrovské množstva odpadu na pobrežie, pobrežia Slonoviny. E, pán komisár Dima sa vtedy prislúbil, e, že bude hľadať spôsoby, ako posilniť plnenie nariadenia o preprave odpadu a jeho implementáciu v všetkých štátoch, ale nič konkrétne sa nestalo. O dva roky neskôr komisii, vo štúdii komisia uvádza, že sa vytvorí orgán, ktorý sa bude zaoberať na implementáciu legislatív v oblasti životného prostredia a odpadov. A že okrem iného bude taktiež kontrolovať a lepšie koordinovať e, kontrolné právomoci členských štátov, ale žiadne konkrétne návrhy v tomto smere neboli predložené. Minulý rok komisia vo svojej štúdii uvádza, že najlepšou alternatívou by bol právny nástroj na kryté, kri, kritéria takýchto kontrol, ale žiadne konkrétne návrhy opäť neboli predložené, aj keď komisár Potočník uviedol, že v legislatíve životného prostredia e, je e, práve on to kompetentnou osobou, že to považuje za svoju prioritu. Chceme sa opýtať, kedy komisia naozaj príjme konkrétne opatrenia a prestane už e, iba vypracovať nejaké prázdne štúdie. Kedy konečne dostaneme legislatívny nábor, nie iba nejaké oznámenia alebo štúdie. Tak e, ako už povedal kolega Seber, to by taktiež e, zlepšilo efektívnejšie využívanie zdrojov v Európskej únii. Ďakujem. Ďakujeme kolegyni Hasi. A posledný z autorov je pani kolegyňa Wills. Kolegyne, kolegovia, nelegálne vývozy a odpadu, nebezpečných odpadov, už predstavujú pre e, životné prostredie i zdravie ľudí v rozvojových e, krajinách veľké nebezpečenstvo, ktoré rastie. Množstvo toxických odpadov v EÚ narasta, vysoké náklady e, recyklácie znamenajú že e, sa e, zvyšuje aj to pokušenie vyvážať tieto odpady do rozvojových krajín. Teší ma, že tento problém sa naprieč frakciami rieši a dúfam, že parlament bude konať spoločne v tejto otázke. Zákonodárne medzery, ktoré umožňujú takéto exporty, treba e, uzavrieť vyvážanie toxických odpadov do rozvojových krajín treba podrobiť ostrejším pravidlám a treba tieto aj vymáhať. Potrebujeme návrh zákona pre e, ekologické inšpekcie, ktoré by vyžadoval parlament už v roku 2008, aby lode v prístavoch orgány, miestne orgány mohli účinne kontrolovať. A tým pádom tu musí byť aj možnosť e, naprieč EÚ pri opodstatnenom podozrení zadržiavať lode v prístavoch Náš návrh je toto, taký, aby sa toto robilo v spoločnom uznesení, formou spoločného uznesenia celého parlamentu. Aj e, vývoz odpadov v EÚ musí byť lepšie kontrolovaný. Na pobreží e, Kalábrie je napríklad potopená loď, ktorá e, bola známa transportom vysokotoxických odpadov. Ďalej množstv, počet E, vyšší počet ďalších e, ľudí s takýmto toxickým odpadom sa e, odhaduje aj v ďalších moriach a oblastiach. Tu je dôležitá práve transparentnosť a spolahlivé inšpekcie zo strany orgánov. Ďakujem. Ďakujeme pani kolegyňa Wills. A teraz v mene komisie pán komisár Barnier. Merci, monsieur le président. Mes premiers mots seront... Ďakujem, pán predseda Je mu ľúto, že pán kolega Patač, Potočník sa nachádza dnes v New Yorku, aby podpísal veľmi dôležitú dohodu Nagoya, ktorá sa týka biodiverzity. Každopádne e, zastupujem ho. E, je to totiž téma, ktorá ma vždy zaujímala. Vo Francúzsku som bol ministrom životného prostredia a aj skôr, keď som bol komisárom, tak som práve začal riešiť túto závažnú otázku. Toto nariadenie, ktoré sa týka prepravy toxického odpadu, obsahuje zákaz prepravy takýchto odpadov mimo Európsku úniu do rozvojových krajín. Ide o odpad, ktorý musí byť zničený. Vy ste pripomenuli úsilie s cieľom kontrolovať e, naplňovanie tohoto zákazu. Ide o členské krajiny, o, o prevádzkovateľov a práve títo prevádzkovateľia zneužívajú túto situáciu, realizujú tranzit do iných krajín a v zásade e, používajú také štáty, kde nie sú prísne inšpekcie. Často používajú falošné deklarácie, hovoria o tom, že ide o iné produkty a týmto spôsobom vlastne nemôžeme e, riešiť pravidlá a dobre robiť inšpekcie. Takto často smerujú aj do rozvojových krajín a ide naozaj vývoz ilegálny. Ďalej je to tiež katastrofa pre krajiny, ktoré tento odpad príjmu. Ide o nelegálne vývozy, často dochádza k znečisteniu vody, pôdy, obydlia ľudí, ktoré sú hrozené, o tom ste hovorili. Je to hrozba pre zdravie miestneho obyvateľstva, pre pracovníkov, e, pre jednotlivé komunity ide o toxické odpady, ktoré znamenajú zvýšené riziko a často sa používajú aj neadekvátne nástroje na to, aby likvidovali tento nebezpečný odpad. A čo pokiaľ ide o vývoz týchto toxických odpadov, má to veľmi neblahý e, dojem na konkurencieschopnosť, na obchod, pretože niektoré podniky, ktoré rešpektujú legislatívu, sú týmto spôsobom, spôsobom znevýhodnené. Európsky sektor recyklácie odpadu musí tiež respektovať veľmi prísnu legislatívu Európskej únie v oblasti životného prostredia. Ide o dynamický sektor, Ide tu o 94 miliárd, to je celkový obrad sektoru a 1,5 milióna pracovníkov. To je 1% HDP. Recyklácia a e, znovu zber to v niektorých krajinách dobre funguje a tieto krajiny sú potom ale znevýhodnené voči tým, ktoré robia nelegálny vývoz. Takže verím, že tento sektor bude aj ďalej vytvárať pracovné miesta v budúcnosti. Pokiaľ ide o e, nelegálny vývoz, dochádza jednak k stráte surovín, e, surovín pretože tieto miznú z Európskej únie, ale tieto cenné zdroje sa takto aj veľmi zle využívajú. Situáciu musíme lepšie diagnostikovať a preto práve komisia chce vedieť, či je potrebné zaviesť ďalšie legislatívne nariadenie a ak to bude nutné, tak potom otázka z niektoré kritéria musíme na novo definovať pre inspekcie na prípade vývozov toxického odpadu. Pokiaľ ide o analýzy dopadu, ktoré sa tu spomenuli, predovšetkým inspekčný program na národnej úrovni, hodnotenie rizík. Nuž, to je národná povinnosť národných orgánov a je dôležité, aby sme tu sa zamerali práve na národné orgány, ktoré majú túto inšpekčnú úlohu, aby mali príslušné dôkazy o tom, že ide o ilegálne toxické vývozy. Pokiaľ ide o konkrétne otázky, poprvé je možné tieto pravidla obchádzať a tvrdiť, že tie vyvážané produkty sú produktami z druhej ruky, že nejde o toxický odpad. Existujúce nariadenie musíme doplniť prísnejšími národnými nariadeniami, musíme náležite vyškoliť všetkých inšpektorov, aby poznali tieto pravidlá. Pokiaľ ide o európsky rozmer, Musíme zaviesť aplikáciu týchto predpisov, pokiaľ ide o vývoz toxického odpadu, predovšetkým pokiaľ ide o celnú kontrolu. Pokiaľ ide o cestovnú mapu, tá je nedostatočná, musíme zaviesť povinné pravidlá, aby sme lepšie bojovali proti týmto otázkam. Po tretie, zvýšil sa objem toxického odpadu Myslím si, že minulý rok sa stabilizovala, recyklácia sa zvýšila behom posledných rokov. A čo je významné? V súčasnej dobe, že sú tu veľké rozdiely medzi členskými krajinami, pokiaľ ide o zavádzanie, zavádzanie jednotlivých nariadení, o zaobchádzanie s, te, o zaobchádzanie s, te, s toxickým odpadom. Uvedomujeme si dopady na životné prostredie, na zdravie obyvateľstva, Je tiež veľmi závažné, že niektorí ľudia zomierajú v dôsledku toxických odpadov. To je tiež veľmi vážne napríklad na pobreží Slonoviny. Je to situácia, z ktorej sa musíme poučiť. Komisia zrealizovala množstvo štúdí a je potrebné, aby sme realizovali aj vyšetrovanie. Môžete sa pozrieť na našu webovú stránku. Je dôležité aj to, Ak umožníme takéto vyvozy, tak musí tento odpad byť odvedený, odvezený späť do krajiny, z ktorej bol vyvezený. A krajina pôvodu v Európskej únii musí zaplatiť faktúru za recikláciu a zničenie odpadu, čo zaplatí a ešte aj sankciu vo výške milión eur. tak týka sa to aj spomínanej spoločnosti Transfigura, ktorá platila viac ako 500 miliónov, pretože musela späť odviesť tento odpad až 330 miliónov miestnym občanom, ktorých sa týkala táto situácia. Riešime to teda na komunitárnej úrovni a ideme správnym smerom. Ďakujeme komisár Barnier je len jediný rečník za skupiny pani Westlund 3 minúty. Vi upprörs eh, många över att Europa fortfarande trots en omfattande offentlig... Áno, ďakujem pekne. Napriek eh, širokej rozprave verejnej, pokiaľ ide o ukladanie takéhoto odpadu v chudobných krajinách, sme nezaznamenali výrazný úspech. Nie dostačujúce. A mne stačí teda, že len máme takéto produkty, ktoré ničia životné prostredie. My v podstate ešte nad rámec toho pristupujeme aj k ukladaniu a takéhoto odpadu, ktorý vedie k zničeniu zdravia nevinných ľudí, detí, ničí prostredie, vodu a na celé generácie. A to je úplne neakceptovateľné. Ako môžeme dovoliť pokračovanie takejto praxe? Máme legislatívu, je zákaz, ale nefunguje. Takže komisia musí v tejto chvíli navrhnúť zmeny. Zdá sa, že nebezpečné chemické látky sú používané a je nevyhnutné pristúpiť k ich správnej likvidácii. V prípade, že opatrenia sa ukážu ako neefektívne a nefungujúce, tak eh, potrebujeme zlepšenú legislatívu, aj pokiaľ ide o odpad z elektrických elektronických eh, zariadení a takisto aj lepšie ciele, pokiaľ ide o zber. Ale v prípade, že členské štáty nie sú schopné naplniť tie požiadavky, nie sú schopné ísť eh, podľa takéhoto zákazu, tak eh, komisia musí patrične reagovať. Ako už uviedlo viacero ľudí vrátanie komisie, potrebujeme isté zjednodušenie, isté, isté objasnenie, pokiaľ ide o pravidlá, ktoré sú uplatňované na vyvážanie toxického odpadu do rozvi- rozvinutých, rozvíjajúcich sa krajín, eh, pohraničné jednotky a ostatné orgány musia len mať jednoduchší spôsob kontroly takýchto vývozov. To všetko je vec, ktorá sa opakuje opätovne a členské štáty zdá sa, že nenaplnili svoju zodpovednosť tak aby išli v zmysle legislatívy EÚ. Tu je jasné, že členské štáty neplnia svoje, neplnia svoje povinnosti, musia na seba prevziať väčšiu mieru zodpovednosti a my očakávame od komisie, že odvedie svoj kus práce a že tiež pôjde podľa týchto pravidel. Myslím si teda, že by sme sa ubrali správnym smerom, keby sme zvýšili našu ostražitosť, ale ešte stále je tam veľa vecí pred nami. Teraz sa dostávame spontánnej rozprave. Kolegyňa Rojtová. Ďakujem, pán predseda. Exponenciálny nárast objemu odpadov z európskej výroby a spotreby sa zdá byť časovanou bombou, a to ako v EÚ, ako aj v rozvojových krajinách, kde sa vo veľkom nelegálne vyváža nebezpečný odpad. Pán komisár, ja som privítala to, že oznamujete istú vôľu komisie v určitej blízkej dobe odstrániť legislatívne medzery ale spoločne s predrečníčkou sa domnievam, že tu existuje predovšetkým malá vôľa na strane členských štátov investovať do kontroly a zaviesť dostatočne vysoké sankcie za porušovanie už existujúcich pravidiel. Ako členka predsedníctva AKT sa domnievam, že by bolo takisto vytvoriť spoločnú stratégiu s krajinami AKT pre boj proti nelegálnemu dovozu toxických odpadov na ich územie a hlavne akčné plány na zavedenie systému bezpečného nakladania s odpadmi v afrických krajinách a vrátanie podpory recyklačných technológií. Ďakujem. Ďakujem pekne, kolegyňa Rojtová. Teraz kolega Segedin, minúta. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim. Ďakujem pekne, pán predsedajúci Zdá sa, že legislatíva EU je naozaj striktná, ale v skutočnosti obsahujú tieto nástroje veľa medzier a mafia vie využiť. E, preprava toxického odpadu je dobrým biznisom a dôvodom je aké sú tie náklady za recykláciu. Ďalším dôvodom je, že tie procesy sú poznačené príliš veľkou byrokraciou. E, na druhej strane by sme tým pádom mali tie legálne náklady a administratívne ťarchy, ktoré sú na pleciach podnikov, pokiaľ ide o e, opätovné využitie takéhoto odpadu. Je nevyhnutné znižovať e, náklady na takýto postup a je nevyhnutné

Ďakujem pekne, kolega Mikolášek. Mikolášik. A teraz nakoniec tejto rozprávy kolegyňa, kolegyňa McGuinness. Ďakujem, pán predsedajúci. E, problém v Európskej únie je z dôvodu likvidácie takého odpadu na vlastnom Prahu. Alebo teda, že ho ukladáme tam, ale to, čo robíme v rámci rozvojových krajín, tak to je naozaj odsudenia hodné. Počúval som veľmi pozorne, pokiaľ ide o komisiu a jej reakciu na novú legislatívu a vždy mám obavu, že robíme také vrstvenie legislatívy už nad rámec tých existujúcich, bez toho, aby sme sa pozreli na proces vymáhania súčasnej legislatívy. A chcem poprosiť komisiu, aby riešila otázku presadzovania súčasnej legislatívy. V mnohých oblastiach nemáme dostatočné počty v členských štátoch, tak aby sme dokázali správne kontrolovať a monitorovať otázku dopravy, v tejto, alebo prepravy, v, tejto, v tomto prípade prepravy toxických odpadov a dôsledky na zdravie tých, ktorí narábajú s takýmto odpadom, sú naozaj závažné. Je to morálna etická otázka a keby si toho boli vedomí i naši občania, a myslím si, že nie sú celkom, keby to presne vedeli, tak asi zrejme by dvakrát sa zamysleli nad tým, ako, aké sú ich nákupné zvyky a, a akým spôsobom nakladajú s odpadom. Ďakujem pekne kolegyňa McGuinness a nakoniec eh, komisár Barnier. Je disais, Monsieur le Président, que je vais suivre votre recommandation d'être bref. Budem sa držať eh, vášho odporúčania, pán predsedajúci, aby som bol stručný. Pani McGuinness eh, práve povedala niečo mm, naozaj veľmi dôležité, že je v tomto všetkom aj morálny aspekt sú obavy, ktoré súvisia s verejným zdravím, s biodiverzitou a s hospodárstvom. Toto sú samozrejme otázky, ktoré e, sme spomenuli. Preto by som povedal pani Besmund a pani Rojtovej, že komisia Komisii veľmi záleží, aby urobila konkrétne kroky. Vypracujeme dopadovú štúdiu a potom budeme E, sa snažiť prísniť legislatívu Európskej únie, aby sme zlepšili monitorovanie a taktiež kontroly e, na základe nariadenia o e, preprave odpadu, tak aby sme znížili množstvo nezákonných vývozov odpadu. Pán Potočník o niekoľko týždňov sa začne zaoberať konkrétnymi legislatívnymi návrhmi, ale ešte pred ro- koncom roka 2011 aj vzhľadom na um, rokovania, ktoré prebehnú, komisia predloží konkrétny návrh, aby prispela k boju proti e, týmto nezákonným vývozom odpadov. Ďakujeme pekne, pán komisár, ďakujeme všetkým, ktorí e, aj v takúto neskorú pokročilú nočnú hodinu vydržali E, to je, e, tak povediať, kráľovská disciplína e, Európskeho parlamentu, tieto nočnokonárne schôdze.